Priatelia, začneme schôzu. Už je 9 hodín 10 minút. Ja som dúfala, že budeme mať plno, ale myslím si, že tí z vás, ktorí sú tu, tí budú klásť ťažké, náročné a inteligentné otázky pod predsedovi komisie po tom, čo nám odprezentuje svoj úvod. Ako viete, toto je súčasť strukturovaného dialogu a pán podpredseda Dombrovský tu bol, ako aj komisárka Tajsenová na začiatku mája. Teraz máme tú čest privítať podpredsedu Katajnena. Toľko z mojej strany a nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poslankyne poslanci, ďakujem pekne za pozvanie, za opätovné pozvanie na túto schúdzu výboru. Rád si vypočujem vaše názory nielen na tie veci, na ktorými je otáznik, ale takisto aj odpovede alebo vaša reakcia na ne, rôzne témy a priority. Na úvod pár slov o procese Bielej knihy, pretože ja zvyčajne pri návšteve členských štátov smerom na zainteresované strany, ale na vlády hovorím, že je dôležité si ozrejmiť, že ako náhle Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, to nebude znamenať, že budeme pokračovať, ako keby sa nič neudialo. E, práve naopak, e, my musíme a budeme donútení vytvoriť novú 27, ktorá bude rozdielna. Všetci vieme, že o pár mesiacov, e, niekedy na budúcu jeseň, sa ocitneme uprostred procesu, kde mnohé oblasti politiky budú napredovať. Minimálne menová únia, sociálny rozmer a obrana. To sú tie tri sektory, kde môžeme predpokladať celú sériu návrhov, ktoré budú prichádzať od členských štátov, od politických skupín a ocitáme sa uprostred dynamického procesu a to nabíja energiou, musím povedať. E, niekoľko mesiacov dozadu, možno rok, sme sa ocitali uprostred existenciálnej krízy, respektíve viacerých existenciálnych kríz. A celá EU inštitúcie, ľudia, ktorí pracujú na budúcnosti Európy, všetci viac menej sme boli v režime krízového riadenia. Ako zachrániť čo najviac? Niektorí sa možno domnievali, odôvodnenie, či tu nejde o začiatok konca integrácie. Ale zdá sa, že sú tu aj vonkajšie výzvy, ktoré majú e, istý dopad na súčasnú situáciu. Môj osobný dojem je, že tie vonkajšie výzvy nás zomkyňajú, spájajú. Mnohí tvrdia, že pokiaľ je ten svet tak šialený, ako sa javí by v tejto chvíli, že musia existovať niektorí ľudia, ktorí sú schopní rozhodnúť, ktorí veria v multilateralizmus, v sociálne hospodárstvo, ktorí veria v obchod, ktorý vychádza z pravidiel, ktorí chcú dobre využiť a formovať globalizáciu, ktorí zastupujú hodnoty, nie len záujmy. A musí existovať nejaká politická moc e, na svete, na ktorú sa dá spolahnúť a je pomerne pozbudivé prijímať viaceré delegácie a takisto, keď som mal možnosť vycestovať mimo EÚ a vidieť, že mnohé, v mnohých častiach sveta, či ide o krajiny z Ázie, ale aj krajiny z oblasti Perského zálivu a krajiny Južnej Ameriky, stá sa, že uvažujú tak, že teraz je čas na prehlbenie vzťahov s Európou, pretože sa stotožňujú s našim pohľadom na riešenie vecí aj napriek tomu, že v niektorých veciach e, no, v podstate, ich v podstate nesúhlasíme, je viacero oblastí a vecí, kde my predstavujeme takú nadstranickú líniu prierezovú, e, pokiaľ ide o spôsob, ako nazeráme na budúcnosť. A preto som veľmi rád, že sa rýchle odkláňame od e, režimu krízového riadenia od obdobia zvládania existenciálnej krízy smerom k obdobiu, kde môžeme pozerať dopredu, k výhľadovému obdobiu. Preto je dôležité diskutovať o budúcnosti Európy. Čo od tejto budúcnosti očakávame? Musíme pozbudzovať e, našich občanov, aby nám oni komunikovali, čo očakávajú od Európy. Oni nemusia nevyhnutne vedieť rozdiely medzi inštitúciami, pretože to môže byť pomerne komplikované Ide hlavne o to, aby sme navádali členské štáty, vlády členských štátov, ale aj samotných občanov, aby nám komunikovali, čo očakávajú od budúcej Európy. Očakávajú posilnenie bezpečnosti, očakávajú viac sociálnej spravodlivosti, alebo čo je to, čo očakávajú. Dobre viete, že sme zverejnili Bielu knihu a takisto niekoľko úvah, ich dokumentov, ktorých sa zaoberáme budúcnosťou. Hlavne chcem zdôrazniť eh, dokument, ktorý sa zaoberá využitím globalizácie. Eh, Načrtáva pohľad komisie na to, ako by sme mali čeliť globalizácii. A takisto je tu ďalší dokument, ktorý sa zaoberá sociálnym rozmerom. Globalizácia a technologické zmeny menia naše životy bezprecedentným spôsobom a rýchlosťou je možné, že niektorí v rámci Európy môžu na takúto globalizáciu odpovedať tým, že sa budú uzatvárať v rámci svojich národných hraníc, ale je jasné, že tento proces nie je možné pozastaviť alebo zvrátiť. EU by mala formovať a tvoriť globalizáciu v súlade s vlastnými hodnotami a záujmami. Musíme využiť globalizáciu použitím otvorením trhov a technologického pokroku, tak aby sme napredovali v tom našom projekte aby sme dokázali projikovať ľudské práva a zlepšiť zlepšiť celkové fungovanie. Globalizácia je zdrojom úzkosti u mnohých ľudí a preto je nevyhnutné uzremiť si, kde môžeme tento jav, tento fenomén pozitívne využiť, teda globalizáciu. To len poukazuje na to, že európske hospodárstvo, podniky, subjekty a občania majú stále enormný prospech z globalizácie. Ľudia môžu pracovať, cestovať po mnohých krajinách, vstupujú do vzájomnej interakcie na webe, delia sa o svoje postrehy, o kultúrne skúsenosti. Študenti majú prístup ku kurzom, ktoré sú organizované univerzitami po celom svete, vrátane online kurzov, krajiny e, môžu vyrábať viac za menej tým, že sa špecializujú na veci, ktoré robia najlepšie a že exportujú úspory z rozsahu na globálne trhy. Pri spoločnosti majú prístup e, na globálne trhy a európsky občania, tak ako ľudia po celom svete, požadujú stále väčšiu kvalitu od služieb a tovarov. Ale netýka sa to len veľkých podnikov, ale aj malých a stredných podnikov. 80 exportu ide na vrúb malým a stredným podnikom. A miliarda, každá miliarda exportovaného tovaru podporuje 14 tisíc pracovných miest. A je jasné, že takéto výhody nie sú automatické a nie sú ani rovnomerne distribuované medzi európskymi oblastiami, regiónmi a občanmi. Náklady sú často lokalizované a niektoré odvetvia a regióny boli týmto osobitne dotknuté. Dopyt po kvalifikovanej práci sa zvyšuje, avšak znižuje sa potom dopyt po pracovných miestach s nízkou mierou kvalifikácie. Takíto premiestnení pracovníci potom majú problém nájsť nové pracovné miesta, hlavne pokiaľ ide o zručnosti, nové zručnosti, ktoré sú požadované. Treba ale zdôrazniť, že samotná globalizácia nevytvára triedy tých, ktorí vyťazia a tých, ktorí prehrávajú. Závisí to od toho, ako je tá globalizácia formovaná a tvorená. Preto je nevyhnutné, aby sa EU zomkla a aby ovplyvňovala smer globalizácie máme e, tú moc e, tvoriť pravidlá a formovať globalizáciu v zmysle našich hodnot, napríklad keď hovoríme o obchode, ktorý vychádza z pravidel alebo je založený na pravidlách. Ten rozdiel medzi pokročilejšími a menej pokročilejšími regiónmi sa bude ešte zostrovať. A pokiaľ sa vlády nerozhodnú investovať do vzdelávania, pokiaľ nevybavia svojich občanov patričnými zručnosťami, nezabezpečia lepšiu konkurencieschopnosť a nebudú regulovať tam, kde je to nevyhnutné. Je ne, takisto potrebné, aby sme zabezpečili väčšiu odolnosť našich spoločností. Poprvé je tam eh, aspekt ekonomiky, ktorá musí byť otvorená svetu. Musíme sa musíme zabezpečiť lepšiu konkurencieschopnosť voči ostatným hráčom na globálnom trhu, tak aby sme zvyšovali potom eh, počet pracovných miest a celkový blahobyt. Ale tá odolnosť má aj vnútorný rozmer, pokiaľ ide o eh, našich občanov ako spotrebiteľov, preto potrebujeme viac investícií do vzdelávania, do zručnosti. Celoživotné vzdelávanie je kľúčovým prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu a školeniam v odbornej príprave je spôsob, ako prerozdeľovať bohatstvo v rámci spoločnosti a ako podporovať rovnaké práva a príležitosti pre všetkých. Pokiaľ budú existovať výrazné rozdiely v kvalite vzdelávania a predovšetkým v kvalite vzdelávania učiteľov, lektorov, tak e, nemôžeme dosiahnuť dostatok a nemôžeme predpokladať ani udržateľnú a spravodlivú spoločnosť. Preto na toto kladiem osobitný dôraz. Hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie učiteľov v odbornú prípravu. Tým sa dostávam k téme zručnosti. Ako viete, minulý rok sme spustili novú agendu pre Európu, pokiaľ ide o zručnosti, kde sme vyzvali miestne samozprávy, vlády, sociálnych partnerov, samotných ľudí, spoločnosti, aby sa zapojili do boja zlepšenia, do boja za zlepšenie tých zručností existujúcich, aby tak sme prispeli k zlepšeniu celkového trhu práce. Táto agenda zručností má zabezpečiť, že ľudia budú vybavení tými správnymi zručnosťami, aby dokázali zvládať e, rýchle a niekedy neočakávané zmeny, ktoré sa dejú v našich spoločnostiach. Nie je tu nejaký rozpor medzi sadou súborom zručností, ktoré, si vyžadujú, ktoré sú vyžadované od človeka, aby bol dobrý podnikateľ a medzi potom následným nájdením dobrého pracovného miesta a medzi tým, čo si vyžaduje aktívnu participáciu od občanov a ich dobrú integráciu do spoločnosti. V rámci agendy zručností komisia už e, realizovala veľa návrhov, napríklad zlepšenie a relevantnosť zručností, a teda ich tvorby zručností, alebo ich viditeľnosť a porovnateľnosť Ďalej by som sa rád venoval Európskemu pilieru sociálnych práv. Spoločne s dokumentom, ktorý je úvahou o sociálnom rozmere, sme takisto prijali Európsky pilier sociálnych práv. Tým základným nakladajúcim princípom, že európska integrácia by mala prinášať sociálny pokrok a mala prinášať skutočné výhody pre ľudí, tá bola stavebným kameňom úspechu Európskej únie a náš sociálny model je úspechom v Európe existujú tie najživšie spoločnosti v rámci sveta, aj také najodolnejšie. Za posledných 10 rokov medzera v zamestnaní mužov a žien sa znížila o 30 a sme evidentne na ceste zvyšovania pracovných miest 325 miliónov nárast. To je najväčšie číslo, najväčší počet historicky novozamestnaných ľudí 325 miliónov, avšak je tu veľa víziev, ako je napríklad rýchla digitalizácia a stárnutie našich spoločností. Ak nebudú riešené, tak ohrozujú efektívnosť a udržateľnosť nášho sociálneho modelu. A je tu riziko, že tie existujúce nerovnosti sa budú ešte prehlbovať. Európsky pilier sociálnych práv navrhuje kompas na zlepšovanie politik zamestnanosti a sociálnej sociálnych politík v Európe a snaží sa reagovať eh, na otázky ako globalizácia, regionalizácia, lepšia distribúcia výhod plynúcich z globalizácie spolu s výhodami z tejto globalizácie pomôže nájsť ľuďom nájsť kvalitné pracovné miesta a zvýšiť odolnosť voči zmene. Zacielené investície, pokiaľ ide o sociálnu inklúziu zraniteľnejších skupín ľudí, vrátane migrantov, pomôžu posilniť sociálnu súdržnosť Teraz je na členských štátoch, aby sa ujali tejto výzvy a aby rozhodli to, o tom, ako chcú reformovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia a ochrany. Nemali by sme zabúdať na to, že politiky, z ktorých plynú výhody pre všetkých, si vyžadujú výrazné investície zo strany vlád, ktoré naopak eh, je možné, na druhej strane je možné financovať len v rámci zdravej a fungujúcej ekonomiky. A to počiarkuje, prečo je tak dôležité, že ekonomický rast a sociálny pokrok idú ruka v ruke. Európsky semester naďalej bude, pokrač- bude figurovať ako dôležitý nástroj sociálnej ochrany a interakcie. Bude to vychádzať z existujúceho silného sociálneho obsahu európskeho semestra, ktorého rozmer zamestnávania a sociálnej ochrany bol výrazne posilnený ešte na záver pár slov ohľadom úlohy, ktorú zohráva Európsky semester. Tento rok sa odporúčania v k jednotlivým krajinám výrazne sústredia na inklúziu. Nerovnosti nielenže vedú k rozkolom v rámci spoločnosti a rozdielom, ale takisto brzdia našu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Obchodovanie s pracovnými, pracovnými miestami E, rast pracovných miest, investície, to všetko sú veci, ktoré sú podstatné v tomto ohľade. Naplňanie prísľubu z lepších, lepších pracovných miest, e, to je priorita aj do ďalších rokov. E, upskilling a reskilling, čiže zmena tých zručností, zvyšovanie zručností, to je kľúčové. Rýchle progredujúce reformy si vyžadujú zmeny aj v odbornej príprave, vo vzdelávaní, takisto v celoživotnom vzdelávaní. Takéto reformy zvyšujú možnosti zamestnanosti pre zamestnancov a poskytujú hospodárskym subjektom zručnú, kvalifikovanú, produktívnu pracovnú silu. Podporovanie produktívnych, podporujú tak produktívne, dlhšie a zdravé pracovné životy. So, systémy sociálneho zabezpečenia sú našponované tým, že populácia starne Vyzývame na reformu dôchodkových systémov, politik pracovného trhu, tak aby sme sa ubezpečili, že všetci zamestnanci budú môcť účinne sa zúčastňovať trhu práce. Znižovanie chudoby a riešenie niektorých mzdových nerovností, to je možné dosiahnuť zlepšovaním primeranosti a pokrytia e, minimálnou mzdou, respektíve režimami dávok nezamestnanosti Takisto je možné to riešiť, e, e, teda aj pristúpať k tomu riešením nerovnosti v príležitostiach a zlepšovať vzdelávanie, školenia, dlhodobé, dlhodobú zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, bytové otázky. Fínska vláda v roku 2015 prijala podobný program, v rámci ktorého sa rozhodla na novo vytvoriť systém sociálneho zabezpečenia, a reagovať tak na zmeny e, v rámci trhu práce. Tento experiment bude reagovať aj, alebo bude prinášať odpoveď aj na to, ako zabezpečiť, že tí poberatelia dávok budú mať viacej právomocí a že bude e, viacej stimulovať smerom k účasti na pracovnom trhu. Fínsky systém dávok v súčasnosti je charakterizovaný komplexnou interakciou medzi rôznymi typmi dávok, z ktorých pre isté príjmové skupiny e, vyplývajú isté mzdové pasce, tak povediac. Bude nevyhnutné, aby takéto režimy a schémy e, boli posúdené, ako budú vplývať hlavne na tých e, poberateľov dávok. Takže, dámy a páni, komisia naďalej sa silne angažuje v otázke zručnosti, mobility pracovnej síly, sociálnej ochrany a snaží sa ďalej podporovať konvergenciu smerom nahor. Teraz je na členských štátoch, aby sa ujali tejto výzvy. Ak Európa chce mať prospech a chce prospievať v rámci digitálneho, globalizovaného sveta, musí mať konkurencieschopné hospodárstvo a tie spoločnosti samotné musia byť silné a odolné a sa aj musia byť občania. Ďakujem. Eh, Ďakujeme za uh, slova na úvod. Je tu zo pár koordinátorov, ale aj tak Začnem s tými aspoň, ktorí sú tu. Každý z vás má zo pár minút. Pán Deker začne. Pán Karležom potom. Ďakujem a vítajte. E, vít, Vítam všetkých takisto občanov, ktorí sledujú toto, túto rozpravu, ktorá je aj vysielaná. Ďakujem vám, pán podpredseda, za jasný e, postoj, za jasné odhodlanie k, smerom k novej 27. -čke. Práve v tomto prostredí je to veľmi jasné stanovisko a i my e, zapájame sociálnu Európu ako EPP e, ako dôležitý e, tú podporu subsidiarity členských krajín. Toto je naše chápanie e, v mnohých oblastiach sociálnych politík, kde vidíme v budúcnosti výzvy. Tiež vám ďakám, ďakujem za to, že ste sa za, za, zamerali na globalizáciu. Európa musí zostať byť konkurencieschopná a ako ste povedali na druhej strane, musí byť jasným lídrom ako sociálna únia. Toto naozaj e, i podporujeme. Vzdelávanie, zručnosti, kvalifikácie pre zamestnanosť. Už tak to je kľúčom na dosahovanie e, špičkovej zamestnanosti pre občanov, hlavne pokiaľ ide o mladých. A dobre sa počúva to, že hovoríte o e, školení učiteľov. To je dôležité pre budúcnosť. Snad ešte tri e, otázky. Zistenia v osobitnej správe e, k záruke pre mladých od, súdne, od účtovného dvoru sú niektoré nie, nie veľmi ambiciozne výsledky, ktoré ja celkom jasne v, pôvod toho vnímam v nedostatku ambícií členských krajín. Je to dobrý produkt Európskej únie, ale sú tu členské krajiny, ktoré si neodvádzajú svoju prácu. Uvažovali ste o tom ako komisia, nielen o tom, ako zabezpečiť financovanie na boj proti nezamestnanosti, ale tiež, aby sa zlepšilo fungovanie e, iniciatívy pre mladých. Inými slovami, zamýšľate e, e, nejaké nástroje, ktoré by e, vyvíjali väčší tlak na vlády členských krajín. Povaha tých prác sa e, celosvetovo mení a digitálny svet sa mení už dnes. E, je to už realita a treba naše politické ciele prispôsobiť Čo tu môžeme očakávať e, od komisie, aby sme sa postavili adekvátne terajšiemu vývoju na európskej úrovni? Máte konkrétne myšlienky a ako ich vnímate v časovom výhľade? tá digitalizácia a, a pracovné trhy. A ďalší, môj tretí bod, sa týka európskeho pilieru sociálnych práv. To je projekt veľmi dôležitý, vítam e, výrazne túto zmienku. Je tu jeden legislatívny návrh e, k rovnováhe e, medzi súkromným a pracovným životom. Aký štatút by mohol mať tento pilier? pilier? Aký štatút to má? Čo môžeme očakávať aby sme jasnejšie e, pochopili intencie, aký je tu e, e, stav, čo možno očakávať. A e, na záver chcem vyjadriť vysoké uspokojenie. E, ide, ide o výmenu e, dob- a dobrú spoluprácu i s komisárkou e, Tajsenovou. Toto treba naozaj zdôrazniť. Ďakujem. Pani Steinruck nahrádza pani Regnerová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. vážený pán eh, podpredseda, vaše úvahy eh, plné eh, plné analýzy. Potrebujeme a vzdielame vaše, vaše názory. V rámci Európskej únie je tomu tak, že každé na, cez krízu najlepšie prešli tie krajiny, a sú najúspešnejšie ekonomicky, ktoré majú e, sociálny, silný sociálny štát. Jednoducho tie dve veci sa ovplyvňujú, nie sú tu rozpory. Flexibilita, bezpečnosť. Jednoducho máme tu koncept vnútorného trhu, ktorý ale nás e, má viesť k úvahám. Štyri slobody, ktoré sú veľmi dôležité, ale súčasne dôležitých e, oblastiach e, máme e, rozptýlené, rozdrobené národné systémy a to veci nezľahčuje. A práve teraz v Európe, kde, kde tie nerovnosti bohužiaľ sa nezmenšujú, ale zväčšujú, je teda rozhodujúce, aby komisia konala. Takže poprosím vás, myslíme vo veľkom štýle, keď ide o sociálny pilier. Preto moje príslušné otázky k tejto téme. Povedali ste e, rozdiely e, medzi, mužmi a ženami. Vy ste povedali, že tie sa zmenšujú. Nebuďte ale sk- skromní. Nesmieme sa porovnávať s rokom 1960. Sme v roku 2017 a je primeraná a na mieste netrpezlivosť. EÚ odviedla výbornú prácu, aby sa tieto rozdiely zmenšovali. A tu samozrejme sú tu určité konkrétne právne, právne e, normy, napríklad smernica o diskriminácii, ktorá je tak, tak povediac e, zmrazená. Ďalší bod potom e, dôstojné pracovné podmienky. My tu očakávame právny rámec. Čoraz viac vnímame, že ľudia sa trošku vzdialujú. A je úlohou komisie e, vplývať na to, aby sa bojovalo proti chudobe, stratégiou proti chudobe, aby to bola záruka pre deti a právne určité kroky e, stanovené a aby sme e, prispievali k dôstojným pracovným podmienkam ľudí, aby sme mali čosi v jadre tej sociálnej politiky niečo uchopiteľné, nie len nejakú, nejaký odkaz pod čiarou, ale naozaj čosi, čo zmení situáciu ľudí. Ďalšia moja otázka. Ako to vyzerá so sociálnym zaistením? Vidíme to práve v súlede so smernicou vysielaní pracovníkov, tiež 883, to všetko sú témy, ktoré sa prekrývajú a je nevyhnutné, aby na európskej úrovne fungovala určitá karta sociálneho zaistenia. Samozrejme, my vieme, že sociálne zaistenie je národná téma, ale e, tu by bola na mieste angažovanosť komisie, hlavne pokiaľ ide o digitálnu agendu. Ide o určitú k, k digitálnu soc, kartu sociálneho zaistenia a každá činnosť v EÚ je preveri, do, dokázateľná, preveriteľná e, jedným kliknutím. To sa týka i pracovných inšpektorátov. Máme veľké deficity, keď je ako, e, kontroly. E, čo konkrétne plánujete? To sú všetko veľmi pekné nadpisy. A však práve teraz, ku koncu e, e obdobia je dôležité, aby e, tie návrhy boli e, uchopiteľné, aby boli naozaj pridanou hodnotou pre obyvateľstvo. Ďakujem. Thank you, Mr. Calvier-Chambon. Pán Calvier-Chambon. Dobrý deň vám všetkým. Vážená pani predsedkynia, vítajte, ešte pán e, podpredseda komisie. Rád by som sa vyjadril k niektorým vašim myšlienkám. Pokiaľ ide o našu prvú prioritu, ktorou je odstranenie nezamestnanosti mládeže, už tak e, mnohí sa stiažovali, keď sme to nastavili ako prioritu, aby sme neprinášali nové veci. Že teda, pardon, musíme robiť aj iné veci, hovorili mnohí. Nie, nie, je to rozhodujúca podmienka a zostáva to našou prvou prioritou, pretože úprimne povedané, e, ľudia sú budúcnosťou Európy. A je dôležité umožniť im dôstojnú cestu. Avšak máme tu dve dočasné cesty. Jedna je založená na vzdelávaní, profesijnom vzdelávaní a je potrebné, ešte zdvojnásobiť úsilie komisie v tomto ohľade. Ale to bude dlhodobé, nebudeme, nebude to e, strednodobé riešenie. Určite ale k tomu dospejeme. Teraz však nezamestnanosť mladých sa neustále vracia, pretože to súvisí s každodenným vylúčovaním miliónov ľudí, ktoré sa deje v tomto okamžiku. A ak sú z tejto spoločnosti vylúčovaní, bude to nezvratná skutočnosť Najmä sa to týka určitých regiónov Európy. Preto niektoré iné regióny majú pochyby o tom, že je to v Európe skutočnosť. Aby sme bojovali proti tejto exklúzii mladých ľudí, potrebujeme riešenie bezprostredne teraz, prostredníctvom hospodárskych politík. Musíme byť tižiadostivejší v rámci európskeho semestru Investície sú potrebné vysoké do sveta zamestnanosti, nielen do vzdelávania, ale konkrétne, uchopiteľné fyzické investície, takisto zdaňovanie. Nehovorím len fiškálna politika, ale tiež systém prerozdeľovania daní so špecifickou orientáciou na tvorbu pracovných príležitostí, investícia do mladých, tam, kde sú veľké problémy. Druhý aspekt ďalej vy ste hovorili o sociálnom pilieri ako o veľkom novom projekte Európy. Nuž, my ho vítame. Myslíme si, že parlament tu dodal základ, aby sa mohol rozvíjať. Je to však ale i sociálny pilier, ktorý je e, záležitosťou strednodobou. Pre boj proti dynamike nerovnosti No už tak to, to má na starosti hospodárska politika, ale sociálny pilier, okrem zabezpečenia toho, že sociálny pilier znamená, že každý občan má minimálnu dôstojnosť, treba vytvoriť i minimálny základ pre rovnaké podmienky pre všetkých. Preto, pretože tu stále máme veľké rozdiely, máme tu rôzne trhy práce, to všetko však možno vyriešiť len keď budeme mať minimálny sociálny základ. To je to, čo zabezpečí fungovanie Európskeho sociálneho piliera. A keď to spojíme s kontextom nerovnosti, čo môže urobiť Európa? Európa môže urobiť dve veci. Aby e, bojovala proti nerovnosti a aby zabezpečovala minimálny prach práva. Poprvé, finančná európska solidarita, akokoľvek sa skoncipuje, pretože nie je možné ospravedlniť, keď robíme spoločný fond pre obranu, že ho vítame, fond pre banky, v poriadku, to je všetko v poriadku, ale čo nemáme snáď žiadne peniaze na to, aby sme zabezpečili základný základ odmenovania, veď to predsa nie je možné. Druhá vec potom, to sa nebude páčiť všetkým, ale mne sa to páči o tom hovoriť. Zásada subsidiarity nemôže byť nikdy výhovorkou pre zvyšovanie nerovností. Hovorte prosím s členskými krajinami, s ich právnymi službami. Európa musí mať globálnu víziu v oblasti nerovnosti až skoncovať s nimi vy ste v angličtine povedal, že e, treba basic income, základný príjem. Verím, že ste hovorili o minimálnom príjme, pretože ideme, o krôč, ideme krôčik po krôčiku, treba zabezpečiť nejaký minimálny dôchod. Dok. Tá myšlienka o základnom dôchodku pre celý svet, už tak to je komplikovanejšie a trošku nákladnejšie. Je to otázka budúcnosti. Ale druhá vec je, že tu musí existovať pestrostredná a ne právo na minimálny plat. Ďakujeme. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Tak, og øh, først og fremst velkommen til. Øh, tak fordi du kommer her. Og... Ďakujem pekne. Uh, za to, že ste tu a hovoríte o svojich plánoch. Rada by som viac vedela o tom sociálnom pilieri podľa mňa je to e, pre nás zaujímavé posudzovať prepojenie medzi sociálnym pilierom a európskym semestrom. Určité požiadavky zvýšili sociálne nerovnosti a vytvorili problémy ako e, e, chudoba u detí. Viem, že sa snažíte tieto otázky riešiť cez sociálny pilier. A ja sa pýtam, či tento sociálny pilier E, bude dôležitejší než európsky semester, ak bude tu konflikt medzi týmito dvoma. Vy hovoríte, že tie pôjdu ruka v ruke a to znie ako na dobrý nápad, ale skôr či neskôr tu bude konflikt medzi sociálnou dimenziou a európskym semestrom. Rada by som tiež vedela, či sa blíži niečo iné, chystá niečo iné. Hovorili ste o jednom legislatívnom návrhu. Zamýšľate ďalší návrh v súvislosti so sociálnym pilierom a čo návrhy e, odborov, pokiaľ ide o protokol, ktorý by hovoril, že práva pracujúcich by, by mali mať e, prioritu pred vnútorným trhom. Viem, že je to stará požiadavka a od odborárov chcú sociálny protokol. Ako sa na to pozerá komisia? A v neposlednej miere otázka týk, e, týkajúca sa obehového hospodárstva a platformiem, pokiaľ ide o práva e, pracujúcich e, pri, týchto, pri, tejto, pri tejto participatívnej ekonomike. Mnohí zamestnávateľia sa snažia tvrdiť, že s že tu ide o nezávislých, o, o podnikateľov a tie majú iné práva ako pracujúci. Zamýšľa, e, čo si komisia, pokiaľ ide o túto teda, platformovú ekonomiku. Ďakujeme, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi som rada, že ste tu dnes e, medzi nami. Rada by som podotkla, že vaše úvodné slova nám vdýchli určitú nádej na budúcnosť pre Európu ich slova, tieto slova boli naozaj humanistické, sústredenie na ľudí, na osoby, je to veľmi dôležité a ja verím, že by sme v Európskej únii nemali krízu, že nemáme tú krízu identity. Alebo že by sme ju nemali, ak by sme už ďalej, už skôr boli venovali občanom, sociálnym službám, načúvali občanom, sprostredkovali občanov, že Európa je s nimi, že sa o nich stará, že Európa je súhrnom všetkých, súborom všetkých občanov. A rád by, by som položila otázku na rôznych úrovniach podrobne v tomto výbore a transverzálne pracujeme. Snažíme sa, aby tu bola vyváženosť e, medzi sociálnou a ekonomickou dimenziou európskych politík ale väčšina týchto politik sa nedostáva k občanovi a keď sa tak stane, väčšina občanov o tom ani nevie. To nie je exkluzívna odpovednosť, zodpovednosť Európskej komisie. Je to často i v rukách vlád členských krajín, ako to povedal pán e, Barozo. Máme takú tendenciu nacionalizovať e, mnohé európske politiky a a tiež europeizovať všetky problémy EÚ. To všetko je v zodpovednosti vlád členských krajín a všetko, čo je problematické, to zase za to znesie zodpovednosť EÚ. Viete, že to tak chodí. Máme tu zodpovednosť v tom zmysle, že to treba zmeniť že občanov treba informovať do tej politiky, ktoré máme, že zavádzame nimi. Tie, ktoré zavádzame, že sú urobené pre nich že EU je s nimi, že ich podporuje. A nemyslím tým e, fondy e, SPP. Musia pochopiť, že to je podpora nie ich národných vlád, ale podpora, ktorú poskytuje, poskytujú členské krajiny EU. Takisto podpora v nezamestnanosti mladým ľuďom. A mladí ľudia, ak sú niekde na stáži, musia pochopiť, že je to podpora od EÚ. Nemôžeme E, si povedať nie, nie. O to sa majú člen, staročlenské krajiny. A naša odpovednosť, keď to dáme do rúk členských krajín, vždy budú mať snahu si znárodňovať úspechy. To si treba uvedomiť. My nemôžeme si dovoliť, aby Brusel bol takouto abstraktnou entitou, kde nikto nechápe, o čo ide. Musíme informovať našich občanov, Musíme vytvoriť určitú e, vnútornú identitu. Je to opustená, zabudnutá Európa. Dôležité sú vaše slova e, e, solidarity, tie požiare, tie požiare, ktoré teraz sú v Portugalsku a stáli toľko životov, stovky ľudí e, zranených. Chcem vám poďakovať za slova útechy a solidarity. Nezabúdajte, osoby, ktoré žijú v tých odľahlejších oblastiach, nezabúdajte na to, že jednoducho Európa sa o týchto ľudí musí starať. Musíme zabezpečiť, aby politiky v tých jednotlivých oblastiach sa obracali práve k týmto osobám, ktoré sú tak trochu stranou, bokom. Národné vlády, keď pripravujú svoje operačné programy, aby mali vždy myslieť na to, že určité čiastky musia byť k dispozícii tým e, vidieckým e, zónam. V prípade Portugalska sú to e, zóny vo vnútri krajiny, nie na pobreží. To treba zohľadňovať. Keď hovoríme o politike súdržnosti, preto sa snažme, aby v priebehu budúceho finančného rámca, keď budeme chystať i európsky semester, aby sme mali vždy na mysli, že nebudeme môcť e, mať Európu občanov, ak nebudeme mať politiky, ktoré sa budú starať o potreby občanov, ktoré budú vyvinuté pre nich a ktoré vždy budú podporovať kohéziu vo vnútri Európskej únie. Ďakujem. Muchas gracias. Eh, presidenta. En primer lugar, querría agradecer al vicepresidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem poďakovať pánu podpredsedovi za jeho vízie a naprosto e, úplne ich zdieľam. V minulom roku e, určite má Európa šancu sa na novo zorganizovať nielen enormná zodpovednosť v medzinárodnom kontexte. Niektoré myšlienky, ktoré chceme vo svete ukázať od obrany multilateralizmu až po obranu sociálneho aspektu trhu a využívať pozitívny globál, dopad globalizácie, tak buď to budeme obraňovať my, alebo nikto. Preto hovorím príležitosť a súčasne zodpovednosť. A otázka je presne, ako ste povedali, čo chcú Európania. Ja sa pokorne domnievam, že občania potrebujú efektívnejšiu Európu, lebo v posledných rokoch sme neboli dostatočne efektívni, pretože v historickom ohľade bola Európa veľmi efektívna, v ekonomike sme neboli efektívni, mali sme dysfunkcie v jednotnej mene a nielen tam až do tých kríz, ktorými sme prešli. Občania chcú spravodlivejšiu Európu. Spravodlivejšiu preto, lebo vidíme, že nerovnosť spôsobuje korúziu inštitucionálnej stability a tu je potrebné vyrovnať sa aj s obavami, s tým, čo sa deje v mnohých častiach západného sveta. A síce musíme reagovať na tento strach, ako aj na obavy z globalizácie, o ktorých ste hovorili. A to sa dá urobiť na základe interných mechanizmov a na základe prípravy našich e, občanov, aby mohli pôsobiť na silnejšiu, vplyvnejšiu Európu doma aj v zahraničí. Naša politická skupina má rôzne predstavy, nápady, ktoré E, sme rozpracovali v posledných mesiacoch. Komisia sa relevantne zaoberá tým, čo by som nazval zoznam dobrých zámerov. A znamená to naozaj skutočné vynúcovanie reakcie členských štátov. To, to sa domnievam, pretože sociálny pilier môže podporiť silné legislatívne nástroje, pretože doteraz legislatíva v sociálnej oblasti nie je taká veľká. A smernica o dôstojných podmienkach práce, ako viete, to je téma, ktorú naša politická skupina hájí, lebo trh práce tiež vyvoláva určité obavy európskych občanov. Po druhé, Záruka pre mládež to je iniciatíva tohto parlamentu, ktorá sa stala projektom komisie a vieme, že sa chceme zameriavať na odstraňovanie sociálnych rizik, ktorým je mládež dnes vystavená. Po tretie, akým spôsobom vybavíme európsky semester, najmä to jadro tohto semestru, čo je makroekonomické zohľadňovanie, ktoré má veľké šance na zlepšenie a jeho presadzovanie a jeho formovanie jeho začlenením sociálnych aspektov. Ako nájdeme rovnováhu v tej najtvrdšej časti. A po štvrté, a o tom ste tiež hovorili, ako čeliť problémom sociálneho vylúčenia a chudoby. Máme celý rad dobrých nápadov, myšlienok, o ktorých sme diskutovali v posledných mesiacoch, ako minimálny dôchodok, možnosť vytvárať banku na vyplácanie dávok v nezamestnanosti v Európe Vieme, že komisia sama nedokáže odstrániť e, nerovnosť. Dobrá otázka je, ako v tých dvoch rokoch, ktoré máme, ešte dokážeme naozaj začať niektoré z týchto dobrých zámerov, ktoré tu máme na stole. Pretože uvidíme, ak to nedo, nezrealizujeme, tak to nám vrátia v budúcom období. Ta, teraz pani Kuneva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za to, že ste sem prišli a o tomto s nami diskutujete. Počas týchto diskusí sa snažíme zistiť, ako bude vyzerať budúci program, ako budú vyzerať návrhy. A povedali ste, že zamestnanosť je vašou veľkou prioritou, tak by som chcela vedieť aj niečo o iniciatívach, sociálnych ministroch, o ktorých, na ktorých sa dohodla rada, máme e, námestníka ministra pre sociálne otázky, ktorí prišli s návrhom, podľa ktorého e, zamestnanecké programy možno financovať buď zo sociálneho fondu alebo iných fondov a mali by byť aj vylúčené z výpočtu deficitu podľa paktu stability. To by nám umožnilo posilniť zamestnanosť, ktorá, je, ktorá trpí pod úspornými opatreniami a, a umožnilo by to ľuďom sa dostať z chudoby, Uvažovali ste o tom, čo by sme mohli robiť, ako by sme mohli organizovať Európu spôsobom, ktorý by nám umožnil vyňať sprostredkovateľov z tejto hry. Pretože majú k dispozícii kontrakty a e, mohli by sme mať nejakého... Tak, takáto situácia je zlá pre spoločnosť, pre e, a vytvára sociálnu nerovnosť. To je veľký problém a to platí pre celú Európu. Potrebujeme mať priamu zamestnanosť, priamy vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nechceme mať spotrebiteľov. Bude komisia podporovať takéto veci odporúčať? A ja sa chcem spýtať, že ako to vyzerá s vašou iniciatívou v takomto e, prípade? Teraz pán Roc. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste sem pozvali podpredsedu komisie. A chcem sa poďakovať podpredsedovi za to, že sem prišiel. Samozrejme, moja, e, moje prvé názory sú také, že slova, ktoré ste povedali, zneli krásne. Znelo to naozaj veľmi dobre, pán podpredseda. Takže je to tak, že aj vnútorné aj vonkajšie problémy, výzvy by nás mali zjednocovať, posilňovať a hodnoty by mali byť dôležitejšie ako záujmy. A Európa sa od krízy teraz posúva k budovaniu budúcnosti ale myslím si, že toto nevidíme v dennej praxi a v akciách, v konaní, v činoch nemáme tu dostatočnú podporu. Takže je to možno čiste retorická otázka, ale otázka na vás, pán podpredseda sú tieto vonkajšie výzvy, problémy, to, čo zjednocuje Európu, povedzme povinné kvóty alebo smernica o doprave, ktorá zneščí našu e, dopravu v Európe a potom e, dvojrychlostná Európa, ktorú nám dáva teraz elita Európy. To si myslíte, že nás naozaj posilní alebo potom hnojivá? energetika. To všetko bude destabilizovať naše poľnohospodárstvo, naše priemysle alebo spoločná poľnohospodárska politika, kde máme stále nerovnosť v priamých dotáciách. Sú tam nižšie dotácie pre poľnohospodárov zo strednej a východnej Európy, alebo Nord Stream 2. To nás naozaj zjednocuje tieto vonkajšie problémy nás naozaj zjednocujú? Práve že možno naopak. Možno Ehm, sa budú líšiť. Naše pravidlo bolo také, že varietate cordia, ale nevidím byť zjednotený v rozmanitosti, ale to nevidíme v skutočnosti. Potom sociálny pilier, ktorý ste spomínali. Vždy treba pamätať na to a vedieť, že podľa zásady subsidiarity je to vecou členských štátov, aby boli zodpovedné za sociálne politiky a politiky zamestnanosti. Áno, komisia EÚ, áno, veľká mm, podpora pre ľudský kapitál, pre podporu pracovníkov a pracovných zákonov, áno, áno. To potrebujeme na to, aby sme posilnili konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Avšak ak budeme do toho príliš zasahovať, tak výsledok môže byť kontraproduktívny. Preto sa chcem spýtať, že ako si predstavujete dobrú rovnováhu týchto vecí. Európska integrácia cez sociálny pokrok, áno, ale roz, vyváženým spôsobom. A posledná vec, globalizácia. Globalizácia samozrejme znamená prínosy, ale aj určité výzvy, problémy, ohrozenia. A veľmi často vidíme výťazov a tých, ktorí e, prehrávajú, tí, ktorí prehrávajú v súboji s biznisom, podnikmi. A niektorí hovoria, že Európska únia je s Darwinovou spoločnosťou. To znamená, že nemáme skutočnú ekonomiku a len tí najsilnejší, najschopnejší vyhrajú. A takto získame efektívne riešenia, ktoré naozaj zintegrujú Európu, ale, neu, ale vytvoria Európu, a nevytvoria Európu dvoch rýchlostí. Ďakujem. A teraz by som dala slovo podpredsedovi. Bolo tu veľa otázok. A určite budete môcť na ne v plnej miere odpovedať. Pokúsim sa niektoré otázky aj zlúčiť. A môžem len povedať, že neviem e, podrobné odpovede na všetky vaše otázky Možno, že moja kolegyňa Marian Thyssen by vedela lepšie odpovedať na niektoré z nich, ale ja sa pokúsim. Začnem s globalizáciou. V niektorých krajinách je všeobecný pocit taký, že globalizácia vytvára tých, čo vyhrávajú a prehrávajú, ale to nie je pravda. Chcel by som použiť Švedsko ako príklad. patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta. A dôvod, prečo si Švedsko môže dovoliť mať veľmi štedrý sociálny systém, systém sociálneho zabezpečenia, je jeho ekonomika, jeho obchod. Švedsko je dobrým príkladom toho, kde vonkajšia konkurenciaschopnosť, sociálna inklúzia, sociálna starostlivosť sú v jednom balíku. Bez sociálnej inklúzie, sociálneho zabezpečenia a inkluzívneho postoja spoločnosti by Švedsko nemohlo byť konkurencieschopné. A keby nebola krajina konkurencieschopná externe, jej firmy by nemohli získať zmluvy v iných krajinách, díly, obchody v iných krajinách. A to je predpokladom, podmienkou pre príjem takejto sociálnej spoločnosti. Preto tento príklad je pre mňa jasným dôkazom toho, že globalizácia nerozdeľuje národy. Všetko záleží na tom, ako členské štáty využívajú príjem, ktorý dokážu získať z globalizácie. Takže Švedsko je úplne otvorená globálna ekonomika a súčasne jedna z tých najštedrejších sociálnych spoločností na svete. A je tu silná korelácia medzi týmito dvomi vecami. Preto ja dúfam, že politici sa zamerajú na skutočné veci a nebudú obviňovať otvorenosť. Mali by sme sa zamerať na štruktúry našej sociálnej spoločnosti, a výzvy vonkajšej konkurencieschopnosti. Takto dokážete riešiť skutočné problémy. Samozrejme je pravdou aj to, že v globálnej konkurencii niektoré firmy niečo sa musí stratiť, neprežije to na globálnom trhu, ale potom sa musíme rozhodnúť, či budeme dotovať neefektívnu výrobu, alebo či budeme investovať do budúcnosti. Takže to je niečo také ako stála súťaž alebo stály vývoj. Úloha sociálnej spoločnosti je posilniť odolnosť a súčasťou tejto odolnosti je, že ľudia sa dokážu prispôsobiť a sú tvorivejší a že tvoria, formujú budúcnosť a nie sú len jej príjimateľmi, nie sú len príjimateľmi toho, čo príde z vonkajšieho sveta. Takže posun od stagnácie, stagnujúcej spoločnosti k dynamickej spoločnosti je to, čo potrebujeme. Spoločnosti, ktorá sa dokáže prispôsobiť a formovať svoju vlastnú budúcnosť. Či sme zjednotení alebo nie. No samozrejme, že máme rozdiely medzi politickými stranami, ale súčasne chcem povedať, že sme teraz viac zjednotení než kedykoľvek predtým. Sú tu také veci ako napríklad utečenecké kvóty. Dôvod, prečo sme navrhli to, čo sme navrhli, je, že sme to postavili na hodnotách. My sa chceme starať o ľudské bytosti, o ľudské životy a myslíme si, že je len spravodlivé zdieľať zodpovednosť. To je postavené na hodnotách. Taktiež základné práva sú rozhodujúce. Žiaľ, sme vstúpili do doby, ja, ktorú ja osobne si nemyslím, že je doba, do ktorej sa EÚ chce vrátiť, kde dochádza k spochybňovaniu základných práv a právneho štátu. Ja som si myslela, že táto doba je už za nami a vidím, že niektorí s tým prichádzajú. Ja som si myslela, že sa k tomu už nikdy nevrátime. A to je predsa rozhodujúca otázka, rozhodujúca vec. Musíme sa na to pozerať, na tieto problémy, musíme sa pozrieť na veci priamo. Pretože ak neveríme v právny štát, tak nemáme nič. Únia je právny štát. Únia je úniou právneho štátu, úniou hodnot. Aj keď možno niekto povie, že sú rôzne výklady právneho štátu, tak toto nie je predsa nejaká vesmírna veda. My máme všetky prostriedky na to, aby sme to vedeli analyzovať, aby sme analyzovali naše systémy. Máme rôzne komisie na to, ktoré dokážu odporúčať krajinám, ako majú budovať svoje systémy v súlade s osvedčenými postupmi a právnym štátom. Potom E, záruka mládeže a nezamestnanosť, kombinácia zručnosti a vzdelávania, tak je pravdou, že záruka mládeže fungovala dobre v niektorých prípadoch a nefungovala až tak dobre v niektorých iných krajinách. Komisia okrem alokovania zdrojov spolupracuje užšie s členskými štátmi, aby im pomohla realizovať tieto plány a učiť sa od druhých, čo sú osvedčené postupy, ako dobre implementovať politiky zamestnanosti a záruku mládeže. Určitá kritika je na mieste a my sa pozeráme na tieto kritické hlasy a snažíme sa z nich poučiť, aby sme dokázali realizovať lepšiu záruku mládeže. V niektorých krajinách to fungovalo dobre. Španielskí kolegovia vedia lepšie ako ja. Iniciatíva záruky mládeže viedla k niektorým zmerám a reformám v politikách zamestnanosti a to pomohlo mladým ľuďom. Uh, mať pro, e, osoch z týchto politik zamestnanosti. Nestačí to, ale došlo k štruktúrálnym zmenám, ktoré súvisia e, so zárukou mládeže, takže kvalita je dôležitejšia než tá suma peňazí, pretože ak stroj nefunguje, tak nepomôže, ak tam budete dávať stále nový benzín. Veľa záleží na tom, ako fungujú členské štáty, ako sú ochotné pracovať, aké majú politiky, aké štruktúry a politiky zamestnanosti mládeže. Sú dobré príklady v mnohých členských štátoch, ktoré je možné ďalej replikovať. Tým sa dostávam k vzdelávaniu, možno ste to už počuli viackrát predtým z mojich úst, keby som ja bol ale diktátorom Európy, Prvú vec, ktorú by som spravil, by bola reforma systémov vzdelávania v členských štátoch. Reformovať to tak, aby to prinášalo čo najlepšie výsledky v Európe, pretože to je to jadro, to je tá kľúčová vec, eh, od ktorej sa všetko odvíja je dôležité pre mládež, aby bola riešená otázka aj nezamestnanosti, ale takisto je to veľmi dôležité aj z pohľadu sociálnej spravodlivosti. Keď sa pozrieme na vidiecké oblasti, pani Ribero o tom hovorila, máme odvetové politiky namierené práve na tie vidiecké oblasti, ale môžeme zlepšovať aj životnú úroveň týchto vidieckých oblastiach v prípade, že naše horizontálne politiky budú primerané. Napríklad kvalita vzdelávania sú krajiny, regióny, oblasti, kde kvalita vzdelávania je horšia vo vidieckých oblastiach v porovnaní s mestskými a prímestskými oblastiami. A nie je na to dôvod. Sú to tí istí učitelia, ktorí majú to isté vzdelanie, odbornú prípravu. A oni by mali byť pripravení poskytovať služby v tej istej kvality pre deti. Bohužiaľ, tak tomu ale nie je. moje osobné poslanie, respektíve jedno z tých viacerých poslaní na komisii je e, zabezpečiť, e, že otázky vzdelávania sa budú viazať na tie odporúčania k jednotlivým krajinám, tam, kde je to potrebné, sa objavia v tých odporúčaniach. Rád by som sa viac sústredil na otázku systémov vzdelávania a takisto aj na otázku odbornej prípravy učiteľov. Je veľa krajín, kde takéto výzvy sú na mieste, sú relevantné Niekedy takéto štruktúrálne e, zmeny sa javia ako projekt na väčnosť, trvajú celé roky, pokiaľ príde k nejakej zmene zaužívanej štruktúry, ale keď sa pozrieme napríklad na krajiny ako Estonsko a Portugalsko, to sú dve krajiny, ktorým sa podarilo zlepšiť kvalitu vzdelávania v relatívne krátkých časových obdobiach, e, hovoríme o pár rokoch. Keď sa napríklad pozrieme na štúdiu PISA, OECD, tak Portugalsko, Estonsko, tieto dve krajiny. Estonsko mimochodom je na prvom mieste v tejto chvíli. Portugalsko výrazný pokrok zaznamenalo e, z dôvodu zmeny štruktúry pred pár rokmi. E, nechcem teda naznačovať, že týmto to končí, že už niečo robiť, ale je možné dosiahnuť lepšie výsledky dokonca aj v relatívne krátkých časových obdobiach, ak sa sústredíte na tie správne okruhy a problémy. A to je úplne principiálna otázka e, z pohľadu sociálnej spravodlivosti, rovnosti a konkurencieschopnosti. A je to ešte dôležitejšie, keď sme nutení prispôsobovať sa digitálnej ére. Pár slov ohľadom sociálneho piliera a sociálneho semestra. Ako viete, úloha sociálneho piliera je stanovovať zásady sociálnej spravodlivosti, spravodlivého trhu práce a rovnosti. A my sa snažíme premietnúť e, tieto zásady aj do situácií, ktoré sú špecifické a konkrétne pre jednotlivé krajiny. Nie je tu teda jednoliaté riešenie pre všetkých, pretože tie sociálne štruktúry sú tak rozdielne. Je tu veľký rozdiel e, troch práce, E, medzi členskými štátmi a napríklad odvetvie služieb v porovnaní s daniami, to je veľmi, veľké rozdiely sú tam, tam e, medzi členskými štátmi. Úloha odborov je veľmi rozdielna, systémy sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Každopádne sme sa snažili identifikovať kľúčové zásady, ktorými sa riadíme, napríklad aj počas procesu semestra. Pani Kari spomenula otázku, alebo teda situáciu, e, kedy sociálne záležitosti môžu vstúpať do konfliktu s európskym semestrom. Vždy vznikajú také, takáto polarita, ktorú treba posudzovať, ktoré odporúčania vo vzťahu jednotlivým krajinám sú dôležitejšie v porovnaní s ostatnými. Avšak nie je to čierno-biela záležitosť a tu opäť e, použijem príklad Portugalska. Portugalska, ako všetci vedia, sa nachádzalo vo veľmi ťažkej hospodárskej situácii. Zároveň ale dokázalo realizovať reformy v oblasti vzdelávania, ktoré teraz prinášajú ovocie. Nemali v tom čase rovnakú štruktúru sociálneho piliera, ale napríklad keď e, sa chcete sústrediť na konkurencieschopnosť a na sociálnu inklúziu, a na kvalitu sociálnych služieb, do čoho spadá, teda po čo spadá aj vzdelávanie, tak to nie je nevyhnutne v konflikte s pomerne prísnym kurzom fiskálnej politiky, na ktorý nastúpilo Portugalsko pred niekoľkými rokmi. Právny stav, právny štatút toho piliera je taký, aký je spočíva na tom súbore zásad, ktoré je možné potom pretaviť do konkrétnych aktivít e, počas e, procesu semestra a mali by z toho vyplynúť odporúčania, ktoré sa viažú k jednotlivým krajinám. Obehové hospodárstvo, e, hospodárstvo zdieľania, podobné veci. Myslím si, že pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, tam nie je veľký problém pretože pokiaľ ide o toto odvetvie, tak tam e, všetci e, sú nutení uplatňovať e, rovnaké pracovno, právne práva, teda práva pracovné. Pokiaľ ide o hospodárstvo, zdieľajúce hospodárstvo alebo sharing economy, tak tam je to niekedy rozdielne. Pred rokom sme sa o tom rozprávali a snažili sme sa vtedy identifikovať spôsob, ako analyzovať to, či ste zamestnancom alebo podnikateľom niekedy je to ťažké a nedá sa to e, paušálne riešiť. Keď si porovnáte Airbnb a Uber, tak sú to platformy v rámci toho hospodárstva alebo ekonomiky zdieľania. Osoba, ktorá prenajíma svoj byt niekomu inému, je zamestnanec, je pracovník alebo je podnikateľ e, v porovnaní s šoférom v rámci Uber. Všetci vieme, že je tu veľký rozdiel. Nemôžeme e, vytvoriť nejaké pracovné právo, ktoré by paušálne platilo pre ekonomiku zdieľania pretože tam je toľko rôznych aspektov. Pokiaľ ide o otázku minimálnej mzdy, minimálneho príjmu, to je nelahká vec, lebo ak máte mať minimálnu mzdu, tak eh, navrhujeme, aby aj sociálne služby a eh, sociálne zabezpečenie sa započítavalo do minimálnej mzdy kombinácia tých vecí, tých vstupov sa líši v jednotlivých členských štátoch a my nemáme právomoc stanovovať napríklad minimálne mzdy eh, na európskej úrovni, ale minimálny príjem ten bol vznesený ako téma v rámci európskeho semestra. My sme, ak si správne spomínam, identifikovali tento rok 10 krajín, kde sme zvýšili eh, ten pomyselný minimálny príjem a navrhli sme členským štátom to, aby riešili otázku minimálneho príjmu takým či onakým spôsobom, pretože majú tam problém štruktúrálny, problém nerovnosti. Niekedy to môže znamenať, že tam budú zacielené služby, alebo že to budú režimy zvýšenia dávok nezamestnanosti alebo nejaké iné nastavenie systémov sociálneho zabezpečenia. V iných prípadoch to môže znamenať niečo úplne iné. Komisia sa ale zaoberá otázkou minimálneho príjmu oveľa viac ako predtým a snažíme sa identifikovať štruktúrálne problémy v jednotlivých členských štátoch a tak poskytovať potom rady ohľadom toho, ako postupovať. Pomaly už nebudeme mať čas. Pani Kuneva spomenula otázku toho, či sociálne výdavky alebo výdavky na zamestnanosť by mali byť zahrnuté do paktu rastu a stability. To je už taká diskusia, ktorá trvá dlho a ktorá sa týka toho zlatého pravidla. Zvyčajne táto téma bola diskutovaná v rámci investičného sektora, či teda investičné výdaje by mali, nemali byť započítavané do paktu rastu a stability. Hovoril sa, myslím, že rok, dva roky dozadu o tom, či napríklad aj výdavky na vojenské záležitosti by mali byť zahrnuté alebo nie. Ja osobne sa ale domnievam, že všetky výdavky by mali byť v tých účtoch, v verejných účtoch. Ak máte E, nejaký deficit, ak má deficitne hospodárite, tak je to deficit bez ohľadu na to, čo nezahrnete do paktu rastu a stability. Keby sme vylúčili všetky výdavky na sociálne zabezpečenie, e, plus minus je to asi 50 rozpočtov e, v členských štátoch, keby sme zúžili E, ten rozsah toho započítania len na zamestnanosť, tak vznikajú tam otázky, ktoré súvisia so zamestnanosťou, politikami zamestnanosti a čo je relevantné z pohľadu započítavania. Evidentne tam patrí ako výdavok výdavky teda v rámci politiky zamestnanosti. A čo potom vzdelávanie? Paušálne celé vzdelávanie alebo len časť vzdelávania? a čo režimy dávok nezamestnanosti alebo nejaké investície, čiže nie je to jednoduché. Nie som proti tomu z dôvodu tej technickej náročnosti, ale skôr z princípu, pretože keď sa snažíme riešiť e, otázky nejakých sociálnych víziev a problémy zamestnanosti, tak musíme byť schopní fungovať v rámci zdravej, zdravých e, čísiel, zdravého hospodárenia ekonomiky, lebo je to dôležité z pohľadu stredno aj dlhodobého. Čo ešte? Zdá sa, že väčšinu som pokryl, ale predsa jedna vec. E, musím sa vrátiť ešte k oblasti vzdelávania. niekedy je dobré vidieť, že dokonca aj e, komisárovi sa podarí niektoré veci presadiť. Ja som mimoriadne rád, že som e, bol iniciátorom myšlienky spred niekoľkých týždňov, e, ktorá sa týkala oznámenia ohľadom vzdelávania, ktoré sme zverejnili. Išlo o to, že zriadíme dobrovoľnú task force, takú pracovnú skupinu na úrovni členského štátu, ktoré budú chcieť potom reformovať systémy vzdelávania. Ide o to, že členský štát X e, si povedzme želá zlepšiť kvalitu odbornej prípravy učiteľov. OECD plus útvary komisie môžu zriadiť pracovnú skupinu alebo task force, môžu poskytnúť technickú pomoc členským štátom za účelom analýzy silných a slabých stránok a takisto e, poskytnúť nejaké analytické podklady ohľadom toho, čo treba robiť, opierajúca o osvedčené postupy, ktoré už máme v EU v tejto chvíli. To je súčasť tej, toho nášho, našej sady nástrojov. Ak sa vám to zdá byť vhodný, vhodný nástroj, tak prosím tlmočte to vašim vládam, že existuje takáto služba, že je im k dispozícii v prípade, že sa rozhodnú použiť na zlepšenie kvality vzdelávania alebo prípravy alebo školení učiteľov alebo ich odbornej prípravy. Je to dôležitá vec z pohľadu zlepšenia odolnosti našich spoločností a občanov. Ďakujem pekne, pani predsednička, želám pekný pekný slnovrat. Je to veľká vec v severských krajinách. Ďakujem. E, ja som si poznamenala, čo ste povedali v rámci vášho úvodu. Budeme musieť vytvoriť novú 27. EU27. Nemôžeme e, pokračovať tak ako doteraz, po tom, čo Briti nás opustia. A to je zaujímavá, zaujímavé východisko pre tých z nás, ktorí sú odhodlaní budovať novú úniu. Takže ďakujem pekne za čas, ktorý ste nám venovali. Ďakujeme za všetky nové otázky, ktoré ste nadniesli, ale aj za mnohé odpovede, ktoré ste ponúkli. Ďakujem pekne.